colleagues could i please ask you to continue your conversations outside Kolegovia, svoje konverzácie prosím realizujte mimo pléna. My teraz totiž ideme vysvetľovať a hlasovanie. Pán Žip a Serius Volsky, pán Brok a iní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 First... Teraz vysvetlenia hlasovania. Prvý blok sa týka medzinárodných štandardov finančného výkazníctva. Číslo 9. Na minúto má slovo pani Morvaj. Ďakujem. Na medzinárodných finančných trhoch existujú určité štandardy výkazníctva. Voliči, ktorí ma poznajú,